mája ste dobre strávili a že to bude stále ešte lepšie. Máme e, tu dá program dňa, ktorý je navrhnutý. Nič tu nebolo zmenené, takže ho takto príjmame. A potom tu máme oznam odo mňa. Tri oznamy odo mňa. Máme e, tu televízny štáb z Ehm, DG Communication, ktorý pre našich návštevníkov pripravujú film o našej práci. E, sála je dosť prázdna, no aj tak necháme týchto kolegov z televízneho štábu pracovať, to bolo poprvé. Po druhé, Zatiaľ, čo my e, tu zasadáme, e, tak e, v Bone na Petersbergu dá 45 ministrov životného prostredia zo 45 štátov a snažia sa ešte raz vniesť dynamiku do klimatických vyjednávaní. Žiaľ, nevyzerá to dobre na celom svete od USA až po Austráliu Ehm, zaradili e, z piatočku a musíme sa postarať o to, aby sme tento proces zastavili a možno, že schôdzka na Petersbergu bude e, užitočná a medzi tým sa už e, pečú malé chlebíky a z všeobecnej dohody sa E, presmerovali e, ľudia svoje snahy na jednotlivé projekty, čo je dobré, ale nebude to dostatočné. A e, dúfajme, že na júnovej schôzi v OSN v Bone budeme tiež môcť profitovať z našej snahy. Moje tretie oznámenie sa týka početných hlasovaní zajtra k správe IPPC a tiež k Timber a novy Food. Nový fut e, pani Leta, Nový fut e, pán Lukas a IPPC e, pani Kramer. A ja som si pozrel návrhy týchto príspevkov a môžem povedať, že som sa rozhodol článok, zvoliť článok 66 odsek 3, ktorý hovorí, že medzi prvým a druhým čítaním, keď nastali európske voľby, môže predseda zrušiť e, tie obmedzenia, ktoré by nás platili e, pre druhé čítanie a e, pre rekodifikáciu. Takže aby sme to nespôsobili zmetok, že jedni pripustíme, pretože, pretože sa nám páčili a druhé nepripustíme, lebo sa nám nepáčili, tak navrhujem, aby sme pripustili všetky a aby sme zajtra hlasovali slobodne a voľne na základe E, názoru a zmyšľania nového parlamentu v tomto volebnom období. Je tu jedna vec, e, ktorú nemôžeme pripustiť, a to, e, že v druhom čítaní môžu predkladať návrhy len členovia tohto výboru. A jeden kolega bol veľmi iniciatívny, ale on nepatrí do nášho výboru. A preto návrh k IPPC, návrhy 124 a 100 305, 306 a 320 nie sú prípustné, tieto pozmeňujúce návrhy. Kolega Antonia Hidalgo mi dúfam prepačí, ale je to tak podľa nášho rokovacieho poriadku. Politické skupiny e, sa môžu pripraviť e, na e, tieto návrhy, o ktorých sa bude zajtra hlasovať. Ďalej bod 3. Zápisnica zo schôdze 15. a 16. marca. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak e, tieto akceptujeme. A ideme ďalej e, k bodu 4 na programe. A to je stanovisko, ktoré ja som prevzal k budúcej správe kolegu Sajera. A pri Lisabonskej zmluve máme e, tieto dva články 290, delegované právne akty a ich delegovanie na komisiu. Tam sme doručili naše stanovisko k správe SAR 1 a tiež je tu správa k článku 291 a to sú tie vykonávacie predpisy Implementing Acts a aj tu e, sme boli požiadaní, aby náš e, výbor predložil stanovisko. V zásade som si všimol tri veci že parlament aj e, rada e, musia byť e, rovnocene postavení aj v tomto konaní a my sme dosia, dostali všetky informácie, ktoré dostáva aj rada. Po druhé, že pri témach zdravia a životného prostredia nemajú byť žiadne obmedzenia. A bol tu taký návrh, že nový postup, nové prikomienkovacie konanie nastane len, keď ho komisia bude považovať za účelné. Ja sa domnievam, že e, témy e, zdravia a životného prostredia sú veľmi zaujímavé a dôležité pre občanov a mm, sú e, predmetom a mali by sme urobiť pripomienkovacie konania ako pri iných dôležitých témach. A tretia vec je technická. Komisia všetky doterajšie konania, teda aj konanie pri príjmaní nových predpisov presmeruje e, do e, nového pripomenkovacieho konania, ale podľa e, nového predpisu máme pri príjmaní nových predpisov viacej kompetencií ako pri pripomienkovacom konaniu. A sú prípady, kde máme viac kompetencií, keď konanie pre prípravu predpisov zachováme v komitológii. Toto sú v zásade tri zlepšenia, ktoré navrhujem pre výbor Envy. Kolega Sayer je spravodajca a oj, mm, preniesie svoju správu aj na základe stanovisk ďalších výborov e, Jury a to spolu um, prednesú do plenárky. Máte nejaké pripomienky, pani Lepáš? Ďakujem pekne, pán predseda. Mám takú otázku. Samozrejme, že to, čo ste povedali, je správne, ale k presunom, ak som to správne pochopila, možno, že som to nepochopila správne, poviete mi to, poviete mi to, pre presun právomoci priamo na komisiu podľa mňa k určitým technickým otázkám, napríklad e, OGM, e, je tu nepopierateľné riziko, ktoré sťaží veci, ak tu nebudú žiadne politické e, postupy a všetko bude riešené komitológiou. Takže ak som to správne pochopila, ak by, ste mohli, ak by sme mohli teda formulovať v tomto zmysle príslušný návrh. Dobre, máme jeden článok vo Lisabonskej zmluve a to um, dáva zmysel vykonávacie opatrenia, aby vykonávacie opatrenia e, robila exekutíva, teda komisia a členské štáty, ale v Lisabonskej zmluve sa počíta s tým, že rámec pre konanie a tieto vykonávacie kompetencie e, ustanovíme my a rada. Teda my máme teraz možnosť e, stanoviť e, limity a milníky pre tento postup, pre to konanie, a ktoré potom bude neskôr určovať tie vykonávacie opatrenia. A myslím, že to je v každom štáte tak, že tá exekutíva alebo výkonná moc, ktorá má na starosti uplatňovanie zákonov, a parlament e, určil len rámec a tiež spôsobnosti, ktoré má výkonná moc. Teraz e, vyzvem komisiu, aby k tomu zaujala stanovisko. Herr uh, Antoine Nee, Sie sind äh, Mario Paolo Tonreiro. Ja, bitte. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel vystúpiť iba k jednému bodu, a to je článok 10 a návrh komisie týkajúci sa toho, čo označujeme za automatické zosúladenie starých postupov s novými postupmi. Chcel by som zdôrazniť, že zámerom nie je nejak zabraniť potrebe konania či prehodnotenia niektorých starších e, regulačných postupov. Tých, ktoré by podľa novej zmluvy mali byť delegovanými aktmi. Toto treba robiť e, paralelne s tým iným postupom. Čiže člán, článok 10 nemá za cieľ tomu zabrániť. Ide len o technický, technickú zmenu, ktorej cieľom je vyhnúť sa tomu, aby, a, respektíve zabezpečiť, aby regulačný a riadiaci výbor e, aj naďalej e, konal, ale keby sme to nezmenili, tak by takto postupoval do nekonečna. To znamená, že by sme mali veľmi komplikovaný systém e, a postupy riadenia a regulačné postupy by tu pretrvali. Čiže nám ide o to, aby sa to všetko zjednodušilo a to všetko, čo v súčasnosti predstavuje riadiace a regulačné postupy podľa rozhodnutia z roku 99 by sa stali novými postupmi bez toho, že by sa zabranilo eh, potrebe niektoré akty opätovne prehodnotiť a Eh, upraviť eh, v svetle článku 10 zmluvy, ktorý je veľmi dôležitý z technických dôvodov a treba zabezpečiť, aby to nejakým spôsobom neohrozilo eh, alebo nebranilo riešiť iné otázky. Tá. Ďakujem za tieto pripomienky. Niekto sa už nehlási? To e je pre našu prácu veľmi dôležité a beriem to na vedomie a máme lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 10. mája na obed. Hlasovanie 10. mája na obed. A teraz ideme k ďalšiemu bodu a e, to e, sú štandardy emisí pre nové ľahké e, komerčné vozidla. Tu máme spravodajcu Martin Kalagnan a on sa um, dobre zapracoval do tejto témy a teraz nám predloží svoju správu. Nech sa páči, pán Kalagnan. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za vaš, vaše láskové úvodné slova. Ako ste povedali, rád by som predložil svoju správu týkajúcu sa uh, emisií CO2 z ľahkých komerčných vozidiel tomuto výboru. Jeho členovia si určite uvedomujú, že tento návrh komisie odráža mnohé aspekty e, nariadenia o CO2 z motorových vozidiel, ktoré bolo minulý rok predmetom mnohých výhrad a kontroverzií, skôr než bolo prijaté. Čiže toto je e, odraz nášho návrhu týkajúce sa postupného e, znižovania emisí pokut a podobne. Komisia však e, nie celkom všetko e, pochopila a neuznáva do dostatočnej miery, že trh s užitkovými vozidlami je trocha odlišný, že sa tu používajú iné marketingové metódy, že sa tu nakupujú vozidla, ktoré sú v podstate väčšie, než by e, bolo skutočne potrebné a to výrobca vedie k tomu, aby e, vyrábali vozidla, ktoré sú väčšie, než e, to je skutočne potrebné. Ale e, tento trh s užitkovými vozidlami je skutočne iný. Tu si ľudia skôr uvedomujú, akú veľkosť vozidel potrebujú a v zásade nekupujú väčšie e, vozidla a taký najefektívnejší ven e, alebo užitkové vozidlo je také, ktoré najlepšie zodpoveda e, jeho zaťaženiu a potrebe prevaženia tovaru. A pokiaľ, totiž keby to bolo väčšie, tak by samozrejme sa produkovalo viac emisí. Už 90 plotily týchto vozidiel je má dieselové motory a tieto e, sú efektívnejšie. Keď prídeme k cieľom, ktoré boli navrhnuté, komisia navrhla e, postupné uvádzanie a znižovanie e, do roku 2016 tým, že od roku 2016 do roku 2020 by sa mali emisie znižovať o 10 gramov ročne a potom o e, 25 e, gramov. Toto je oveľa ambicioznejší návrh než návrh týkajúci sa e, osobných automobilov, kde sa hovorí o 35 gramovom znižení v rokoch 2012 až 2020. Takže ide tu o ambicioznejší cieľ redukovania emisí a tu sa navrhuje zniženie tohto cieľa na 150 gramov do roku 2020. To je ešte stále ambiciózny cieľ, technologicky predstavuje náročné riešenie, ale myslím si, že je to realistickejšie a je tu väčšia šanca, že sa skutočne dosiahne s tým, že sa zachovajú základné funkcie, na ktoré ľudia e, takéto e, vozidla kupujú. E, takisto som navrhol, aby sa e, začali zavádzať obmedzovače rýchlosti a myslím si, že skutočne nastal čas najmä na tomto e, trhu týchto užitkových vozidiel, aby sa začali používať znižovače či obmedzovače rýchlosti na 120 km. Myslím si, že do roku 2012 sa to môže zaviesť. Pokiaľ ide o sankcie, návrh v nariadenie o o osobných vozidlách už predpokladá takéto sankcie, ktoré sú dosť prísne a netreba ich prekračovať. Okrem toho, pokiaľ ide o pooling, viaceré základné vozidlá sa e, teda tie, tá základná karoséria sa používa rovnaká tak u osobných e, vozidiel, než ako u e, ľahkých komerčných vozidiel. A myslím si, že je čudné, že existujú odlišné nariadenia týkajúce sa toho, aké podmienky musia výrobcovia osobných vozidiel a komerčných vozidiel splňať. Um, ehm, takže malo by byť možné uh, zlúčiť uh, tieto požiadavky uh, týkajúce sa výrobcov jednotlivých typov vozidiel um, pretože tie úspory či zniženie emisí sa môže dosiahnuť v rovnakej miere tak u osobných ako aj u užitkových vozidiel. Osobitný problém predstavujú tzv. viacstupňové multistage vozidla. Ehm, toto sú vozidla, ktoré sa e, predávajú neúplné, sa predávajú len ako podvozok alebo základná časť vozidla a potom e, sa e, potom e, jednotlivé malé a stredné podniky toto montujú, namontúvajú na ne rôzne časti. Toto je dosť veľký problém, najmä v súvislosti s nariadením ktoré upravuje túto oblasť. V Európe je veľmi veľa malých výrobcov a nie je dosť dobre možné aplikovať toto nariadenie na všetkých z nich, ale myslím si, že tú základnú zodpovednosť za vozidla by mal znášať výrobca toho základného vozidla ale tento skutočne nemôže byť potom zodpovedný za celkové emisie vzhľadom na ďalšie dielce, ktoré sa naň namontujú. Komisia si tento problém uvedomuje a myslím si, že by mala ešte pracovať na vývoji nejakého systému, ktorý by bol v súlade s nariadením o e, typovom schváľovaní vozidiel, aby sa to mohlo potom vzťahovať na všetkých výrobcov. Takže namiesto takejto notion value my navrhujeme skutočnú hodnotu, actual value a myslím si, že e, toto je vec, ktorá je veľmi náročná, pretože mnohí výrobcovia ani nevedia, kam tie vozidla, ktoré sa ešte v ďalšej etape e, kompletizujú, kam smerujú. E, takže je potrebné zabezpečiť, aby sa e, určila zodpovednosť za emisie z takéhoto typu vozidiel. Takže toto sú viaceré z návrhov, ktoré obsahuje moja správa. Ďakujem e, tieľovým spravodajcom za dobrú spoluprácu a samozrejme so záujmom sa teším na vyjadrenia vás a členov Ďakujem Martin Konan za túto správu a za prácu, ktorú ste doteraz do toho vložili v sektore ľahkých eh, komerčných vozidlách. A máme už skúsenosti s obmedzeniami emisí pre vozidla a niektoré z nich už eh, boli aplikované a dám teraz slovo tieňovým spravodajcom Ania Weisgerber, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi Martinovi Kalenanovi za veľmi dobrú správu, podľa mňa. Myslím si, že je celko vydarená ja sa tiež teším e, zo spolupráce a e, v oblasti emisí CO2 u osobných vozidel sme mali tiež e, podobné zloženie tieňových spravodajcov a príslušných zodpovedných poslancov. Mali sme tam dobré výsledky a zároveň sme aj konstruktívne spolupracovali a preto sa teším aj na túto spoluprácu. Chcem teraz rozobrať detaily. Myslím, že celkovo je tento návrh správy vydarený a potom budem rozobrať Ehm, body, s ktorými úplne súhlasím. Ehm, zatiaľ mi tam chýba ehm, stanovenie silnejších stimulov, aby sme mohli podporovať ekoinovácie. Podľa mňa by mal byť stanovený cieľ, aby neboli v popredí pokuty a sankcie, ktoré by sme museli e, stanoviť e, konkurenčne ako aj u osobných vozidel, ale aby sme stanovili stimuli, aby sme naozaj privádzali na trh auta, ktoré majú nulové emisie alebo ktoré majú jednoducho obmedzené emisie CO2. A tu si myslím, že podľa mňa podľa bodu veku inovácií aj e, super úverov a kreditov môžeme ešte niečo zlepšiť. Pri ekoinováciách je dôležité, aby sme aj v oblasti osobných vozidiel mali Ehm, také konanie a postup ehm, pri ehm, realizácii, ktorý sa vyhne byrokracii a ktorý nebude viesť k tomu, že sa priemysel vôbec nebude snažiť zavádzať nejakú inováciu. A tento týždeň mám schôdzku s komisiou s pánom Onom a dúfam, že e, nastúpime na dobrú cestu a budeme toto musieť aj e, v rámci ľahkých e, komerčných vozidiel stanoviť. A ja som za obmedzenie 7 gramov, tie môžeme ešte o tom diskutovať a v zásade by sa mali v tejto oblasti stanovať stimuly. Mohli by sme určiť stimuly v oblasti tzv. superkreditov, kde doteraz sa kde by e, sa e, odmenovali e, tí výrobcovia, ktorí vyrábajú autá s nulovými emisiami alebo s emisiami do 50 gramov a komisia je za to, aby sa to zavedlo do roku 2016 a ťažko si vieme predstaviť, že by sme v roku 2016 mali značný podiel aut, ktoré sa dostanú pod limit 50 gramov. A prečo to nepočítame na dlhšiu časovú lehotu? aj v tejto veci prednesiem pozmeňujúce návrhy a e, ja e, by som bol rád, keby sme e, o tomto bode diskutovali častejšie. To sú dve veci, ktoré by som rado zlepšila a ináč súhlasím s spravodajcom, čo sa týka dlhodobých cieľov. Ja si myslím, že ten cieľ 135 eh, gramov do roku 2020 eh, by sa dal splniť len s neprimeranými prostriedkami, ak vôbec by sa dal splniť. A štúdia komisie, kde sa hovorí o mm, nákladoch eh, tých dlhodobých cieľov, tak pri 125 gramoch by to bolo 900 eur a pre to 35 gramov vôbec eh, nie sú eh, eh, odhadnuté, aké náklady by to spôsobilo a mm, preto komisia používa vyššiu gramáž na auto, ale keď teraz pri VV, kedy máme tieto náklady 8500 eur, tak potom finančne a technicky sa to veľmi ťažko dá urobiť a pri krátkodobom ciele môžeme sa dostať ďalej, e, pri e, tých cieľoch stanovených komisiou môžeme ostať aj tu sme žiadali o dlhšie lehoty, ale myslím, že zhruba e, plus minus rok môžeme sa držať týchto lehot, ale pri dlhodobom ciele musíme, alebo budeme musieť dať trošku viac času. No ale preto navrhujem, aby sme mali kontinuálne postupné zavádzanie a stanovenie podmienok e, pri postupnom e, určovaní e, limitov emisí CO2, aby priemysel neustále bol zaviazaný, aby sme im neustále dávali ciele a záväzné medziciele ja myslím, že e, tento e, kontinuálne postupné zavádzanie by tiež spôsobilo e, lepšie plánovanie v priemysle a aby som v tomto zmysle tiež predložila návrh, ktorý prednesiem aj v výbore pre priemysel. Čo sa týka obmedzenia rýchlosti, chcem povedať, že s obmedzením 120 km za hodinu mám problém, a ja som ešte nevidela žiadnu štúdiu, e, ktorá by e, preskomala a dokázala e, ozajstné úspory emisí CO2. A nesmiete zabúdať na to, že u týchto aut je nutný istý motorový výkon, aby sa mohli prepravať tie zamýšľané náklady a to tiež je v súvislosti s rýchlosťou a e, čo sa týka zmien, nesmieme e, tu e, urobiť precedens, ale myslím, že ho tu urobíme aj tak, keď sa rozhodneme pre nižšie obmedzenie rýchlosti. A čo sa týka postihov a sankcií, ja som za to, aby boli konkurenčné schopné s, aj u osobných aut 95 eur Pýtali sa, že prečo, áno, prečo nie. A pri tých viac fázových súhlasím s tým e, návrhom, pretože e, nevidíme to u mnohých e, výrobcov, že čo sa tam namontuje, čo sa tam zabuduje a musíme preto robiť kompromisný návrh a ďalej, čo sa týka pooling, to vidím kritickejšie, pretože priemysel to považuje e, za konkurenčnú nevýhodu a ja e, budem pripravená pracovať na kompromise a som vďačná za dobrý návrh. Ďakujem pani Weisgerber a teraz Matias Krodl. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Martinovi Kalenovi za prezentáciu jeho správy a musím povedať, že mal som tu zažitok deja vu z legislatívy o autách, vtedy to bola Zarkonyho správa Tiež e, išlo to, aby sa presovali e, dátumy a v tomto zmysle, čo týka tých hraničných hodnot, eh, tu nie je žiadne zlepšenie správe kladená a ja som sa potešil s tým prirodzene, že je tu obmedzenie rýchlosti a eh, tu chcem sa vyjadriť k pani Weiss Gerberovej, že my nechceme predsa niečo zmeniť v motore, ale eh, má tam byť zabudovaný elektronický obmedzovač rýchlosti a ja myslím, že výrobcovia sami by si mali rozhodnúť, že aké motory chcú konštruovať. E, tam nemá e, politika rozhodovať a zasahovať, že akú technológiu použijú, to má rozhodnúť e, výrobca, aké pravidlo, aké auta budú vyrábať. Ale rýchlostný obezovač dáva zmysel, pretože Ide o to, že odpor vzduchu rastie kvadraticky s rýchlosťou a toto má tiež dopad na spotrebu paliva. Myslím si, že v tejto oblasti um, ľahkých užitkových vozidel, ktoré sú veľmi citlivé, čo týka obstarávacích nákladov, uh, má zmysel uh, každé opatrenie, ktoré nákladové efektívne a um, toto uh, jedno z opatrení je obmedzovať rýchlosti, ale tu musia byť odmenovaní tí výrobcovia, ktorí to budú zabudovať do aut teda, že um, znižia um, gramy CO2 emisí a to je otázka na komisiu, či to môže podporiť a mm, som vďačný Martine Konomi, že e, to e, zahrnú a aj e, vo výbore pre dopravu bol tento návrh podporený a myslím si, že môžeme tu nákladov efektívne znižovať emisie CO2. A čo týka zákonodárstva, to má pozitívnu odozvu, ale to tu nie je relevantné. My sme tu v oblasti ekologického zákonodárstva a mali by sme tak aj postupovať. Čo sa týka dlhodobých cieľov, musím povedať, že 135 gramov cieľ je ambiciózny. Na to je nutná e, zmena technológie, aby e, sa e, iná technológia budovala do aut, ale musím povedať, že všetky agentúry, aj Medzinárodná agentúra pre energie hovorí, že zdroje mm, ropy e, sú stále menšie a mm, stále e, rastie počet obyvateľov a preto e, by sme mali robiť len to, čo obmedzuje emisie CO2 a aj spotrebu paliva a základná myšlienka návrhu komisie je, aby všetky investície, ktoré sú nutné na to, a v tom boli zohľadnené v kasách, to znamená menšia spotreba paliva, počas e, životnosti auta a menší dopad na tých, ktorí si obstarávajú tieto auta. Čo sa týka e, krátkodobých cieľov a postupného zavazania. E, chcem vyzvihnúť návrh komisie. Myslím si, že tento návrh je veľmi realistický. Aj tých 157 gramov je veľmi 175 gramov je veľmi reálny návrh 175 gramov, to by sme mali držať aj v tom časovom horizonte, ktorý navrhla komisia. E, to, čo Martin Kolenen navrhol ako e, dlhodobý e, cieľ, nemôžem podporiť pri 140 gramoch. Myslím si, že to je absolútne zlý signál a do roku 2025 a myslím si, že aj z ekonomického hľadiska tento kľúčový priemysel, európsky automobilový priemysel by z toho nemal prospech, pretože on bude môcť e, sa presieť na trhu len e, s najlepšími výrobkami globálne. U predpisov, ktoré sme prijali v roku 2008 pre motorové vozidla a pre osobné vozidla, e, modely, ktoré mali okolo 20 gramov, čo sa týka znižovania emisí CO2. A to je ťažké pre výrobcov automobilov, um, potrebujú na to vynaložiť značné úsilie, no myslím, že to je reálne, aby to dosiahli a že je to politicky má zmysel. Čo sa týka um, platenia pokut, uh, sankcií, tak uh, um, tu na nerozumiem, uh, prečo by u osobného auta mali byť iné pokuty ako u ľahkých užitkových vozidiel a mali by sa tu používať podobné pokuty a keď sa má um, prekročiť ten limit, tak to nemá zmysel, aby tam um, sme používali rôzny meter. Um, u e, jedných pri porušení e, by bol 120 eur na gram a u druhých 95 eur na gram. Čo sa týka tých viacfázových vozidiel a ich e, E, konštrukcie, to, čo poznáme z osobných aut, e, tu je to rozdiel a tu na, e, musíme vyňať výrobcov z zodpovednosti, pretože oni nevedia, čo sa v konečnej fáze urobí s tými autami a preto tento návrh je dobrý a komisia by nám mala navrhnúť, ako v tejto veci môžeme postupovať ďalej. Keď to zhrniem, tak ja myslím, že to je mm, dôležitý zákonodárny predpis a mm, naše názory sa tu moc nelišia. Nie je to také rozporúplné ako u správy Zarkonyho a myslím si, že e, tu na tých veciach sa dohodneme, ale mali by sme e, tento e, návrh komisie e, v zásade nemali zmierňovať, tak ako je to teraz v prípade správy Martina Kolana, že tie hraničné hodnoty sa budú podľa neho zvyšovať a čo sa týka praktického nasadenia tých viacfázových vozidel, to si ešte musíme premyslieť, ale aj tie sankcie a pokuty si musíme premyslieť a tu súhlasím s spravodajcom a musím si premyslieť, ako obmedzenie rýchlosti prinesie reálne e, zniženie emisí CO2 s tým, že um, tieto obmedzenia um, rýchlosti um, by um, mali tiež um, byť doprevázané zapra- vypočítaním nákladov a teším sa na diskusiu a na pozmeňujúce návrhy a uvidíme, ako bude ďalej sa rozvíja táto téma. Myslím, že tu máme spoločnú zodpovednosť. Teraz zasada v Boneta konferencia a my ako Európania musíme po, ukázať, že to myslíme vážne s ochranou mm, podnebia a e, musíme tiež ukázať, ako e, je možné zorganizovať priemyselnú politiku. Ďakujem Matias e, Krote za liberálov Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi ľúto, že komisia zaviedla túto legislatívu takýmto spôsobom, pretože z to hovorí o znižovaní emisí CO2 ale e, dodávky sú nástroje pre obchodníkov. Nie je to žiadny luxusný tovar. Mali by sme hovoriť o navýšení efektívnosti paliva. Ako môžeme znížiť náklady pre podniky, aby mohli prevádzkovať vozidlá, ktoré potrebujú a zároveň znížiť emisie CO2. Pokiaľ ide o legislatívu k vozidlám, tak sme boli svedkami niekoľkých zaujímavých prístupov. E, týkalo sa to lobizmu zo strany priemyslu. Mali sme tu dobrovoľný záväzok dlhý čas a nevideli sme, nevideli sme žiadne zlepšenie, pokiaľ ide o efektívnosť paliva. A potom na začiatku roku 2009 komisia konečne vypracovala svoj legislatívny návrh, bolo to prijaté a odvtedy úžasný, úžasné zníženie v emisiách. Spojené kráľovstvo hovorí, v Spojenom kráľovstve to bolo historicky najnižšie, e, pokiaľ ide o znižovanie týchto emisí. V Európe je trend podobný. Čo teda s tými dodávkami medzi rokom 2001 a 2007? Efektívnosť paliva u dodávkach išla dole, pretože motory boli príliš e, silné. Čiže čo by som povedal k, tému, k tomuto návrhu Martina Kalenena, tak jeden e, prístup, ktorý podporujem, je obmedzenie rýchlosti, pretože toto bude e, stimulovať výrobcov, aby sa zamerali na skutočné ciele. A Martin podcenil jednu vec, a síce, že toto zlepšenie efektívnosti paliva prinesie výsledok, musí sa to zobrať do úvahy, a výrobcovia by mali naozaj znížiť svoje emisie CO2 zároveň, teda simultáne. Ale pokiaľ ide o osobné vozidlá a legislatívu s tým spojenú, tak skutočná ambiciózna legislatíva funguje a výrobcovia e, môžu s tým držať krok. Technológie už to bolo Mm, spomenuté. Technológia tu je. E, výrobcovia súčiastok, hlavne v Nemecku, hovoria, že môžu dosiahnuť tieto ciele e, celkovo jednoducho. Môžeme ísť ďalej než e, do roku 2016 125 gramov. Len existujúcimi súčiastkami môžu zabezpečiť tieto ciele. technológia teda existuje. Komisia hovorí, že že ak pôjdeme tým smerom cieľa 125 gramov CO2 do roku 2020, teda takéto zníženie, tak životnosť vozidiel bude taká, že um, sa ušetrí okolo 2000 eur, ale to znamená ako asi 70 dolárov za na barel. Tieto vozidlá tu budú do roku 2020 a tu máme ešte obdobie do roku 2030. A kto vie, koľko vtedy bude ropa stáť v roku 2030? To je veľké pocenenie situácie a potenciálna možnosť úspor. Táto možnosť zvýšenia efektívnosti palu je oveľa väčšia, ako je súčasná analýza. Vieme, že e, ropná kríza toto všetko presahuje musím povedať k tejto správe, že um, sa tu hovorí vlastne o tých najhorších uh, príkladoch výrobcov, ale máme tu skutočne výborných výrobcov, ktorí sa dostali na posledné roky na trh, výrobcovia, ktorí značne zvýšili efektívnosť uh, paliva a emisie CO2 sú podstatne nižšie, ale miesto toho, aby sme išli smerom k tým e, najvyšším príkladom, tak Martin Kalnan sa vybral cestou tých najmenej ambicióznych príkladov. A, pán e, predseda, možno vám uniklo, ale o tri dní budú voľby a konzervatívna strana, ktorú zastupuje Martin, chce hovoriť o zelenej ekonomike, o zelených pracovných miestach a my v Európe chceme hovoriť o stratégii 2020 v vytváraní zelených pracovných miest. Ale v návrhu, ktorý nám teraz predkladá, by som povedal, že v podstate e, absolútne neúspel. Sú to skutočne návrhy, ktoré budú takou fackou pre podniky. EPP, e, je mi ľúto, čo som počul, ale nie si dostatočne ambiciozný. Európa bude e, vďaka tomu menej ambiciózna a európske podniky budú uh, mať drahšiu prevádzku, budú platiť viac za prevádzku svojich vozidiel, ako by nevyhnutne museli a toto prispieje k strate pracovných miest. Uh, Prosím, premyslite si to znovu. Nepočúvajte len niektorých výrobcov, ale aj malé podniky, ktoré dokážu prevádzkovať vozidlá za oveľa nižších nákladov. A Martin, prosím vás, revidujte tento návrh. Vráte sa k tomu a, a buďte trošku ambicioznejší. Aká škoda, že sme v tej, na tom nesprávnom mieste, nie je to webstreamované a Nikto v Británii si nemôže vypočuť túto úžasnú, tieto úžasné slova. Bolo to naozaj dobrá, mm, dobrý volebný príhovor. A ďalej tu máme... Za zelených, kto to je? Aj kot? Thank you, chairman, and, uh... Aj vy máte voľby v júni, že? Áno, ale čo, predpokladám, že to nebude zasa ďalší veľký prejav, dobre? A, tešíme sa na to, čo povedia tieňovi spravodajce za Belgicko, aby sme mali e, nový volebný prejav. Ale skutočne, e, okrem toho, že to vyznelo ako volebný prejav, myslím si, že pokiaľ ide o obsah, to bolo celkom správne, čo sa povedalo a preto ďakujem, Chris. Pre nás ako pre zelených pohľad na tento návrh Martina Kalagana, ktorý je našim váženým kolegom, v nás vyvoláva sklamanie, pokiaľ ide o mieru ambicioznosti. Ako povedal Martin, je to skutočne akési deja vu, ako keď hovoríme o osobných vozidlách, e, dodávkach a podobne, e, alebo vízia Európa 2200, táto jednoducho zanikne, pretože ide o automobilový priemysel a to sa odráža aj v návrhoch Martina Kalgana, pretože on v podstate zmierňuje tie ciele, ktoré patria k našim kľúčovým cieľom a chceme, aby naša, naša ekonomika bola energeticky účinná. Ale súhlasím s Martinom Kalaganom v tom, keď hovorí, že um, odvetvie výroby um, dodávok je odlišné od výroby osobných e, automobilov. Tie ciele sú odlišné, ale keď sa pozrieme pozrieme na sankcie alebo na pooling, tak e, tie e, sankcie ako aj pooling by mali byť podľa neho rovnaké. Čiže e, tvrdí v podstate len to, že rozdiel je len v cieľoch, ale pokiaľ ide o sankcie, je to to isté. A myslím si, že to je veľmi nedôsledné a v tomto smere nesúhlasíme s vyhláseniami spravodajcu, podľa ktorého by sankcie mali byť rovnaké, pretože keď sa pozrieme na hodnotenie hodnotenie či posúdenie vplyvov zo strany komisie a na úroveň sankcií, tak pokiaľ ide o sankcie, tu sa hovorí, že toto je ich úroveň, ktoré potrebuje odvetvie na to, aby zabezpečilo inovácie. Ale keď hovoríme o 120 eur, to nestačí. E, myslím si, že toto je kľúčový bod. A pokiaľ ide o ciele, súhlasíme s Martinom v tom, že by tu mal byť rozdiel medzi osobnými a dodávkovými vozidlami a keď sa pozeráme na e, štúdie, ako povedal Chris Davis už pred nami, keď sa teda pozeráme na štúdie a dostupné informácie v roku 2020 e, môžeme byť oveľa efektívnejší než 135, čiže tá myšlienka ísť pod 150 je skutočne smiešná my hovoríme o tom, čo je možné dnes, aký chceme stimulovať inovácie, pretože toto je náš cieľ. Môžeme ísť na 135 a myslím si, že v tomto smere e, tie voľby nejdú správnym smerom, respektíve nemajú e, správny vplyv, ale dúfame, že po voľbách po 6. maji sa znova vrátia správnym smerom. A pokiaľ ide o obmedzovače rýchlosti, áno, tu veľmi súhlasíme s Matiasom a e, myslíme si, že skutočne je možné, že sa nemáme snažiť o 120 e, km e, za hodinu, ale 100, pretože veľa štúdií ukazuje, že toto je najúčinnejší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových vplyvov. Toto sú dôvody, pre ktoré máme Mm, toto sú naše názory. E, ďakujem. Ďakujem teraz pani Zabina Vilnca a to nám ešte mm, prileje e, ďalšiu mm, zapálenú reč? Nie, to nebude žiadna reč vo volebnej kampani. E, ja som za tieto hraničanty, ktoré predniesol pán Konan a ja myslím, že výrobcovia by sa mali tiež viac orientovať na užitkové vozidla a stoja za tým e, motory e, osobných aut, ktoré sú e, veľmi silné. A teraz dnešné dodávky majú emisiu asi 200 gramov priemerne na kilometr a myslím si, že tu treba určiť a vyslať jasné signály pre priemysel, pretože je tu možný technologický pokrok a hraničné hodnoty, ktoré nabral komisia sú 135 gramov na kilometr do roku 2020 a mm, mm, tieto, e, táto hraničná hodnota nie e, je prísna a pre mm, výrobcov je možné tiež dosiahnuť 125 gramov na kilometr v roku 2020 a toto tiež vyplýva z diskusie životného prostredia s, a zväzov pre životné prostredie s firmou Volkswagen, e, ktoré viedli dialog a ktorí povedali, že táto technológia bude e, drahšia a keď e, takéto auta sa majú predávať, tak musia to zaplatiť tí, ktorí to budú kupovať a iné sa nebude dať môcť dosiahnuť drastický pokles emisí CO2. E, čo týka e, tých 175 e, gramov na kilometr, je to možné už aj pri terajších technológiách. Volkswagen a Ford majú už technológie, ktoré sa dostavujú na trh a je potrebné urobiť pár prispôsobení vo vozidlách a preto rok 2016 je cieľ, aby sme dosiahli tú hodnotu 175 gramov na kilometr a to je plne realistické a ďalšie odklad neprichádza do úvahy. Ďalej, čo sa týka zákonodárnych predpisov u osobných aut um, je uh, nutné ambiciozne predpisy, uh, pretože výrobcovia aut neboli pripravení uh, dosiahnuť značné zníženie emisí bez um, predchádzajúcich záväzkov a dlhé roky sme sa snažili o to bez dostatočných výsledkov. A cieľom bolo tiež, aby sme ľahké e, užitkové vozidla z 175 gramov, ktoré boli e, známe, dosiahli a teraz e, to presunutie z roku 2012 na 2016 bol na fronte a priemysel sa k tomu prispôsobil. Je pravda, že Nemecko, Francúzsko a Taliansko teraz na tom pracujú, aby sa vyplnil medzery v naredení pre tomto nariadení a ja som veľmi proti tomu, aby sa tu zapracovali tieto super kredity, alebo dokonca zvýšili, alebo predlžili. To predsa nemá žiadny zmysel, aby auta, ktoré majú emisie menej ako 50 gramov e, na kilometr, e, sa započítali viackrát, e, a aby potom bol tlak na výrobcov, ale mali by byť tieto hraničné hodnoty zabezpečené pre všetky vozidla. Ja som za tie obmedzenia rýchlosti, ako to už bolo povedané, pre dodávky na 100 kilometrov, podobne ako nákladných vozidel a tu prirodzene takéto obmedzovacie rýchlosti ako technológia je dobrá vec a viem, že Ford si to predsa vzal, aby dodržal tie hraničné hodnoty a samozrejme bude to mať e, vplyv e, na znižovanie emisie, ale nemôže to e, byť ako náhradný výsledok, náhradné opatrenie pre znižovanie emisí, ako som to počula a podľa mňa je veľmi dôležité, e, že nariadenie 2013 e, e, od komisie sa znovu neotváralo a z hodnotenia dopadu vyplýva riziko, že potom sa tieto ciele ďalej odložia a zmiernia a tie ciele, ktoré teraz sa stanovia, by sa už nemali potom oslabovať. Ďakujem. Teraz e, expert na auta Karl-Heinz Florenc má slovo, ale musí sa najprv posadiť. E, ich, uh... Ďakujem, pán predseda. Začnem z e, toho e, záväzku v 90., ktorý e, sa mal splniť v roku 2007 a to bol najväčšia politická pasa v mojom živote a preto musíme byť pri našom zákonodárstve tvrdí. A druhý argument, ktorý chcem doplniť, je, že debata u aut, ktorú teraz ohlásil pán predseda, Pozrite sa prosím vás na tlačové eh, oznámenia o tom automobilového priemyslu eh, pri začiatku tejto debaty. Eh, tam už svet sa zrútil a na konci tejto debaty, teda po jednom roku. A pozrite sa, aké autá dokážeme dnes kúpiť na trhu preto vám povedal, že keď dnes e, tu počujem e, ten či len prejav, e, tak ja si pripadám ako krátko pred vencami, keď som bol malý chlapec. A vtedy sme mali tieto rozprávkové hodiny. A dámy a páni, boli priemysel, tie ciele, ktoré sme stanovili pre rok 2012 a z časti až do roku 2015, už dnes v niektorých sektoroch dosiahol. A preto by som sa tak nebál, a netvoril by som sa, ako keby všetky motory, ktoré sú e, namontované v e, malom e, dodávkom aute Volkswagen alebo inom, boli úplne špecifické nákladné motory. To sú úplne normálne motory, ktoré sa montujú aj do Volkswagen Golf alebo iných aut Volkswagen. Takže preto tie čísla, ktoré mm, navrhla komisia, sú dobré a ak by e, som mal zmeniť jedno číslo v tých hodnotách komisie, tak by som ich sprísnil a neuľahčil. Ale len vtedy, keď e, budeme plniť tieto mm, ozajstné ciele, tak e, potom budeme môcť splniť to, čo sme si predsadzali. A dôkaz je už dnes k dispozícii v automobilových obchodoch, kde už dnešné auta mm, majú znižujúce sa hodnoty CO2. A keď bude väčšina za prísnejšie pravidla, ja budem tiež za to a e, len tí, ktorí e, si kúpia tie e, naj čistejšie autá v Európe budú ich môcť ďalej predávať a toto je síce bolestivé, ale je to tak a musíme sa toho držať. A v jednom bode sa zhodujem s kolegmi že automobilový priemysel v Európe má tiež pár problémov a to by som nepopieral. A jeden z problémov je to, že um, ropný priemysel na tomto svete má uh, takú silnú moc, že tie najmenej inovatívne procesy za posledných 30 rokov uh, presadzovala. E, to sú tie, ktoré naďalej sú závislé na um, spotre paliva. To nie je žiadna inovácia, keď e, um, nebudú kvalitné um, paliva, keď sú k dispozícii dostatok kvalitných palív pre auto, tak sa nemôžeme deviť, že e, ich efektivita sa nezlepšuje tak e, ja e, síce nepopieram, že nemôžeme im nanútiť inováciu, v automobilovom priemysle, ale pozrite sa prosím vás na tie tlačové oznámenia pred poslednou debatou o osobných autách a pozrite si tiež tlačové vyhlásenia debatu na konci e, tejto rozpravy. A, um, nemusíte sa obrátiť len na moju frakciu, môžete sa obrátiť aj na Chris, uh, Chrisa Davisa. Keď si to prečítate, čo napísal, tak vidíte, že uh, často kritizujem ja komisiu a v tomto prípade ju nekritizujem, alebo len veľmi málo a tiež pripúšťam, že e, tu e, je síce obrovský problém aj s, s inými vecami, ale ja som vďačný za takýto dobrý predpis a ja vám želám oveľa viac odvahy, aby ste sa s tým vysporiadali. Takže to e, sklamanie s tými dobrovoľnými e, záväzkami e, stále trvá a toto bola tiež zapálená raža. Ďalej bude hovoriť Viktoria Prody. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Ale nie som však celkom spokojný. Myslím si, že v prvom rade by sme mali jednoznačne uviezť, že typy vozidel majú svoje osobitné testovacie cykly vzhľadom na eh, ich eh, úlohu, ktorú majú plniť. A ja si myslím, že by sme mohli byť oveľa reštriktívnejší, pokiaľ ide o výšku emisí, emisí najmä v súvislosti s obmedzovaním rýchlosti. Myslím si, že to by sme mohli dosiahnuť e, obratený účinok e, alebo obratený pomer, pokiaľ ide o záťaž, pretože čím väčšia je záťaž vozidla, tým väčšiu energiu musí vydávať pri zrychľovaní alebo pri brzdení. Preto obmedzenie, teda rýchlosť by mala byť pre takéto užitkové vozidla obmedzená viac. Okrem toho si myslím, že je tu problém súvisiaci s podnecovaním ľudí, aby využívali e, iné alebo rôzne typy vozidiel a aby sa diverzifikovali konvenčné typy vozidiel. napríklad používanie menších vozidiel pre dajme tomu verejnú dopravu alebo pre e, zber ľudí. V mestských oblastiach už dnes existujú technológie, ktoré umožňujú zabezpečiť hybridné vozidlá a neprestajné zrychľovanie a spomaľovanie či brzdenie ktoré sa vyžaduje od týchto vozidiel, a ktoré v podstate tieto vozidla umožňujú účinnejšie, e, takisto vedie k zniženiu emisí, nielen pokiaľ ide o CO2, ale aj e, oxidy dusíka a oxid e, uholnatý. Takže je potrebné, aby sme nejakým spôsobom stimulovali výrobu k tomu, aby prechádzala e, k buď e, hybridným vozidlám alebo plne elektrickým vozidlám. Podľa môjho názoru by sme mali miestne orgány e, povzbudzovať k tomu, aby v mestských oblastiach stanovili rýchlosti alebo obmedzenie rýchlosti, ktoré by zaručili, e, že sa znižia emisie skleníkových plynov aj pevných častíc. Mali by sme teda pozbudzovať miestne a mestské orgány, aby znižili e, počet e, Um, vozidiel z v, s vnútorným vstrekovaním na cestách. Ďakujem, pán predseda. Ak je jedna vec jasná, tak eh, to je E, to, to je to, že v smerniciach o životnom prostredí nejde iba o inovácie, ale aj o, o nové pracovné príležitosti. Teda keď sa pozrieme na smernicu o ambicioznosti, tak vieme, že nariadenie o emisiách CO2 ukazujú, že znižovanie emisií je možné dosiahnuť skôr, než sa pôvodne predpokladalo. Preto si myslím, že by sme sa rozhodne mali snažiť o vyššiu mieru ambicioznosti a mali by sme prejsť zo 175 v roku 2016 na 2060 preto si myslím, že harmonizácia časového rámca medzi týmto nariadením a nariadením o osobných vozidlách by bola priaznivá. To isté platí pre rok 2020. Ja si myslím, že 125 gramov by bolo možné dosiahnuť. Znamenalo by to 38-percentné zníženie oproti súčasnej úrovni a bolo by to väčšmi v súlade s CARS, kde sa do roku 2020 vyžaduje zníženie o 40 a pokiaľ ide o obmedzenie rýchlosti, myslím si, že by sme skutočne mali v tomto smere žiadať veľmi ambiciozne e, limity, ktoré by e, splnili alebo umožnili skôr dosiahnuť stanovené ambiciozne ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Kalmenovi za jeho správu, ale samozrejme, že nemôžem zdieľať jeho návrhy, pokiaľ ide o zníženie emisie skleníkových plynov a neprispievať ich navyšovaniu. E, všeobecná pripomienka. Všetci chápeme lobizmus e, v súvislosti s týmto textom, snažíme sa diskutovať o termínoch a normách, ale toto je stratégia, ktorá sa už široko používa a ktorá v konečnom dôsledku sa ukazuje veľmi kontraproduktívna. Keď sa pozeráme na návrhy zo strany čínskeho priemyslu, pokiaľ ide o malé elektrické vozidlá a európske návrhy, že by sme mali mať oveľa vyššie nároky ako pred niekoľkými rokmi a my sme e, lídrami na tomto trhu a nie Čína. Takže vždy hrať proti normám, e, hlavne kolegovia to už pripomenuli, keď už tu technológia je, to je veľmi kontraproduktívne a pokiaľ ide o životné prostredie, zamestnanosť a priemysel ako taký, ja vítam to, čo povedali kolegovia a síce ísť smerom 160 gramov od roku, do roku 2014 a 16 a pokiaľ ide o rok 2020, tak e, tam by malo byť zníženie o 130. 2014 e, a 2018, tu by sme mali zjednodušiť systém, a možno e, revidovať e, sankcie pre vozidlá, ktoré emitujú veľké objemy, teda nad rámec 15 e, od stropu. Bolo by zaujímavé rozšíriť nariadenie o vozidlách o, kategórii N2 a M2, teda malé nákladné vozidlá a minibusy. V záujme transparentnosti, o ktorú nám ide mať tu uh, Eh, určitú, určité pokrytie, eh, pokiaľ ide o energetickú výkonnosť. Toľko, pán predseda, k mojim návrhom, ktoré som chcela predložiť. Merci beaucoup. Richard Seber. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Pri poslednej e, rozprave e, som prinesol kritiku na komisiu. My sme v tejto oblasti e, sme sa radi zamerali na rozdiely medzi normálnymi osobnými autami a mm, Um, ľahkým ložickými vozidlami, ale um, myslím si, že tento návrh je v poriadku a ide, nejde tu teraz o to, či je to 175 alebo 160 alebo 180 gramov, ale myslím celkovo ide o dlhodobú plánovateľnosť eh, pre jeden z najdôležitejších sektorov európskeho priemyslu. A eh, nechcem eh, tu mať volebnú reč v tom či onom smere, ale musíme pamätať na to, že by sme tu mali určiť ramec bez toho, aby sme mysleli na volebnú kampaň, pretože o tom boli priemysel v Európe je e, veľký zákazník aj zamestnávateľ a musíme e, ho dlhodobo podporiť do konkurencieschopnosti. A preto pri rámcom stanovaní rámcov by sme mali myslieť na pravdepodobný vývoj a pravdepodobný vývoj je aj to, že sa dostaneme do um, situácie, keď budeme mať problémy s dostupnosťou zdrojov a preto e, početné opatrenia, ktoré znižujú spotrebu palív sú podľa mňa dobré a myslím si, že e, potom aj e, tieto auta a produkty sa budú kupovať nielen v Európe, ale na celom svete. A myslím si, že by sme sa mali zameriavať naozaj na e, túto dlhodobú plánovateľnosť a musíme tiež si byť vedomi, že samotné sústredenie sa na CO2 nestačí a musíme tiež pamätať na iné emisie, len keď aj v tejto oblasti dáme záväzky automobilového priemyslu, potom môže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 stúpať emisie oxidov dusíka a ďalších a preto nebude e, to tak priazne pre životné prostredie. A preto to, čo povedal pani Ovec Gerberová s ekoinováciami a super kreditmi, mali by sme e, to podporiť, pretože to nášmu priemyslu dá e, lepšie postavenie a myslím si, že tá debata o pár gramoch CO2 viac či menej nie je podstatná, pretože v reálnej prevádzke vozidla to nie je jedno, či to má formálne 170 alebo 160 e, gramov, ale že ako jazdí vodič s tým autom a ako sa využíva v nasadení toto vozidlo. A preto to v tej debate nie je také e, dôležité, aby sme sa zameriavali na tie ciele, ale na e, dlhodobý pohľad a na to, kam sa máme uberať. Krista Ďakujem, Krista Klas. Ich hab so ein bisschen Ďakujem. Ja som si e, to vypočul a mám pocit, že tu e, máme poker s číslami a že niečo dajú viac, niečo dajú menej v tých číslach, ale eh, my sme sa eh, mali eh, držať toho, čo je realistické. Realistické ciele, ktoré musíme dať do súvisu, pretože nestačí len tam stanoviť nejaké čísla. Hovoríme tu o ľahkých užitkových vozidlách preto si myslím, že je tu tiež dobre, keď hovoríme o obmedzenie rýchlosti. Kto jazdí na týchto ľahkých užitkových vozidlách? Keď e, tieto hľadiska dáme do e, diskusie, tak sú to malé a stredné podniky a sú to remeselníci, ktorí e, na tom jazdia so svojimi výrobkami alebo tí, ktorí jazdia do práce, alebo tí vinári, ktorí na tom vozia víno. A keď tam môj manžel bude jazdiť na tom, tak dlhšie bude na ceste, keď bude mať obmedzenie rýchlosti. A e, tiež sa tým predražuje e, tovar a pracovná doba a aj to musíme dať do súvisu. To, čo povedal kolega Prody, že um, vozidlo, ktoré um, preváža ťažký náklad, tiež sa to um, odrazí na jeho um, opotrebovaní a na brzdách a na motore a myslím si, že e, tiež, e, že to auto bude e, dlhšie v prevádzke. A to treba tiež dať do súvisu a tiež treba dať do bilancie a zvážiť príslušné dopady obmedzenia rýchlosti. Ja si myslím, že obmedzenie rýchlosti pre malé užitkové vozidla nemá zmysel, len to predraží celú prevádzku a predlží e, doby a časy nasadenia a je teda dôležité, aby sme uvažovali aj o ekoinováciách, aby sme sa nesústredili len na e, tieto čísla, ale aby sme si to e, rozmysleli v širšom kontexte. A tu podporujem, čo povedala Ania Weisgerber, a čo tiež e, zapojila do diskusie, aby sme tie veci videli v širšom zmysle. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem to bol posledný prihlásený do diskusie. Je to bez pochyby, že e, doprava musí byť čistejšia, čo sa týka ochrany životného prostredia, tiež musí e, veľmi prispieť e, k ochrane klímy a preto musia sa znižiť emisie CO2, ako aj ďalšie emisie škodlivín, ako oxidy dusíka a v, hlavne v sídloch a v mestských oblastiach Teraz tu máme čísla, ktoré tak či tak e, sa dávajú na váhy 160 e, alebo 175 alebo 125 miesto 135 alebo 150 a toto si musí každý zvážiť a presvedčiť sa v debate, čo za tým stojí. Martin Conan teraz e, dostal komentáre z rôznych strán, tak povedal diplomaticky a určite je tu jeden rozdiel medzi um, sektorom ľahkých užitkových vozidel a osobných vozidel. E, sektor e, osobných vozidel je 50 e, naftovej motory a sektor ľahkých užitkových vozidel je 95 naftový a preto tieto zisky, ktoré máme pri prechode z benzínu na naftu a nafta je lepšia, ktorá má nižšiu spotrebu a tiež s tou stratégiou čistej nafty sme dosiahli obrovské pokroky posledných rokoch, e, tak e, tieto kroky um, už nie sú k dispozícii v sektore ľahkých užitkových vozidel, pretože tam už 95% týchto vozidel sú naftové. A tieto vozidla majú prepravať náklad a majú rôzne um, veľkosti. Jeden remeselník má malý materiál a menšie výrobky a iný má um, väčšie tovary a potrebuje väčšie auto a e, tieto vozidla a pravidla majú prepravať náklad a to musíme sa postarať o to, aby pri e, tom technologickom e, pokroku, ktorý Matias Kron spomenul, či je to možné používať aj s batériami. My tu máme zlepšenie pri príslušných motoroch, ale tu sú obmedzenia a technologický skok by bol um, zmena na batérie alebo na vodíkový pohon alebo na hybridné pohony a treba ešte preveriť, či sú k dispozícii batérie, ktoré by sa mohli nasadiť v osobných vozidlách, ktoré sa dajú nasadiť aj u ľahkých užitkových vozidliel. A teraz sú to obrovské um, obmedzenia, pretože oni vydržia len 150 400 km a musíme si ešte preveriť, čo by to znamenalo Ďalej chcem eh, spomenúť po tretie, eh, že produkčný cyklus u osobných vozidel je 7 rokov a u eh, ľahkých užitkových vozidiel 10 rokov. Teda keď si živnostník také vozidlo kúpi, tak sa aj dlhšie používa a nie je to auto na to, aby sa ukazoval pred susedmi, ale je to z veľkej časti nákladné vozidlo, pre, ktoré slúži na prevádzku a Teraz dám slovo spravodajcovi a Martin Konan. No možno predtým si ešte vypočujeme komisiu. Pán On, chcete ešte zaujať stanovisko? Uh, um, e, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Klananovi za jeho návrh správy. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Úvodom by som chcel nakresliť trocha širší obraz, pretože ako ste sami povedali, doprava je dôležitým sektorom, ktorý predstavuje e, veľmi veľký podiel emisí skleníkových plynov v spoločenstve. Ak máme dosiahnuť náš cieľ zníženia o 20 do roku 2020 a medzi 80 a 95 do roku 2050, tak je dôležité, aby sme mali ambicioznú politiku dosť zavčasu na to, aby sme mohli dosiahnuť tieto e, náročné ciele. A toto, o čom tu hovoríme, je súčasťou týchto ambícií. Samozrejme, my sme venovali veľa času štúdiu číselných údajov. Určite ste videli e, našu štúdiu o posúdení e, dosahu a pokiaľ ide o 175% v roku 2016 e, a toto je e, skutočne dosiahnutelný cieľ. E, Ehm, myslím si však, že potrebujeme aj dlhodobejšie ciele a potrebujeme byť primerane ambiciozní. Posúdenie vplyvov zistilo, že 125 gramov to je minimálne množstvo, ktoré je možné dosiahnuť pri eh, danej technológii a predpokladaných zlepšeniach technológie. Myslíme si, že sme dospeli k realizovateľným ehm, cieľom. Ehm, to je a toto je e, cieľ, ktorý si komisia predstavzala sledovať aj v súčasnosti a v budúcnosti. E, viacerí poslanci poukázali napríklad na otázku postihu, prečo je postih e, väčší než v prípade osobných automobilov. Naše posúdenie vplyvov ukázalo, že pokiaľ ide o tieto vozidla, tak užitkové vozidla, tam je e, e, logické uplatniť 120 namiesto 95 ako u osobných vozidiel, pretože e, je pre výrobcov užitočnejšie plniť legislatívu alebo nie. Okrem toho, to vstupuje aj otázka superkreditov, pretože tieto poháňajú inováciu a inovácia je cieľom našej legislatívy, ako aj cieľom stratégie Európa 2020, kde e, ide o to, aby sa e, pozbudzovala inovácia v celom európskom priemysle a aby sa dosiahla konkurencieschopnosť oproti e, našim konkurentom v zahraničí. Ale ak máme vozidla s nižšími emisiami, tak toto zvyšuje hodnotu tohto vozidla, ale e, je potrebné, aby sme tu e, postupovali v prípade e, superkreditov rozvážne a opatrne, pokiaľ ide o obmedzovanie rýchlosti. V úvodných ustanoveniach návrhu komisie sa o nich hovorí a veľmi s potešením konštatujem e, nadšenie, ktoré vzbudila táto otázka obmedzenia rýchlosti jednak v tomto výbore, ako aj vo výbore pre dopravu, pretože pokiaľ viem, bola, k tomuto, bola v tomto smere e, publikovaná správa, podľa ktorej by sa zníženie rýchlosti užitkových vozidiel premietlo do zníženia spotreby a zníženia emisí. Pokiaľ ide o pooling, eh, veľmi pozorne som si preštudoval spravodajcovo návrh týkajúci sa poolingu skutočne by bolo výhodné pre výrobcov, ktorí eh, vyrábajú osobné aj užitkové vozidla <clears throat> eh, proste bolo by, e, boli by v určitej výhode pred ostatnými, ale je potrebné, aby sme túto myšlenku rozviedli ďalej, pretože e, skôr než e, k tomuto zaujmeme odôvodnené stanovisko, potrebujeme viac informácií. Pokiaľ ide o tento rozdiel medzi osobnými a Uh, užitkovými vozidlami. Je to vec, ktorá má isté uh, praktické dôsledky a je potrebné, aby sme to skúmali ďalej. Viacerí uh, členovia poukázali na problematiku viac stupňových vozidiel. Komisia si uvedomuje ťažkosti, ktoré v tomto smere existujú a vypracúva dokument, v ktorom sa navrhujú isté zlepšenia a vychádza sa aj z návrhov výboru pre dopravu. Takže pokiaľ ide o tieto viacstupňové vozidla, tak e, máme istú predstavu, ako postupovať ďalej, ale teším sa aj na ďalšie návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdáme slovo spravodajcovi, pánovi Kalananovi. ďakujem Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať výboru aj všetkým členom za e, pripomienky, ktoré boli pre mňa veľmi užitočné. Chcel by som v krátkosti zareagovať na niektoré z vecí, o ktorých tu napríklad hovoril pán e, Weiberg, ktorému ďakujem za jeho všeobecnú podporu a súhlasím s tým, čo ste povedali na e, tému metódy cukru a Biča a o, o, čo ste povedali na tému e, pozitívnych stimulov pre výrobcov, aby pracovali na efektívnejších e, technológiách. Ďakujem e, aj za ďalšie pripomienky, ale ja som nenavrhol 140 gramov do roku 2025, ehm, ako povedal pán Langen E, myslím si, že e, toto skutočne ste čítali v nejakej inej správe, ale nie v mojej. Pán Davis, myslím, že skutočne sme v takej predvolebnej nálade, ale asi ste si neuvedomili, že my sa nachádzame v Belgicku, takže naozaj e, sa vaše vystúpenie možno minulo účinkom ale e, samozrejme my e, pracujeme na návrhoch do roku 2020 a na veciach, ktoré majú dlhodobejšie e, účinky a neviem si predstaviť, že by liberáli robili aj niečo také, ktoré sa pozerá do budúcnosti, pretože im záleží na krátkodobých ziskoch. E, ale pokiaľ ide o zelených, tu mám isté problémy s tým, že mi povedali, že ma oslovili vysokovážený highly esteemed, ale e, myslím si, že tie vaše návrhy, pokiaľ ma prekvapili, najmä pokiaľ ide, hlavne, ale nie pokiaľ ide o medzenie rýchlosti. E, v končnom dôsledku mnohé z e, výrob, mnohí európsky výrobcovia majú vážne problémy, trhy sa e, znižujú. Minulý rok e, klesli e, o 25 až 40 Sú to veľké nadbytočné kapacity. Som si istý, že trhy sa spamätajú do istej miery, ale myslíme si, že by sme trhy nemali nejak veľmi obmedzovať. Je skôr potrebné ich pozbudiť správnym smerom. Myslím si, že e, návrh komisie je ambiciozný, možno až príliš ambiciozný. E, navrhuje e, znižovanie o 10 gramov ročne od roku, medzi rokmi 2016 až 2020, zatiaľ čo v nariadení CARS to bolo len 7 gramov, ale E, samozrejme, je tu veľký potenciál z hľadiska technologických e, vylepšení, ako aj používania menších vozidiel aj v sektore užitkových vozidiel. Takže je tu možné dosiahnuť pokrok pri zachovaní istej miery či potrebnej miery ambicioznosti. E, tešíme sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré určite mnohí členovia predložia a predpokladám, že sa objavia aj konečnom znení návrhu. Ďakujem. Ďakujem pánovi Kalamanovi, Kalmanovi za jeho komentáre. A za to, že, aby sme unikli britským voľbám, tak termíny e, predkladania budú 10. predkladanie návrhov budú 10. nie 6. mája, tak aby všetci boli e, schopní predložiť svoje návrhy aj po 6. máji. V poriadku, takže Vtipy sú vždy mm, príjemné, pretože diskusie sú inak veľmi vážne. Ďalší bod nášho programu to sú e, spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov, lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe. E, tu pripravujeme e, stanovisko pre mm, poľnohospodársky výbor a spravodajkynia je Ester Hernández Garcia. A dávam jej slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, ide o to, aby sme preskúmali e, návrh stanoviska, ktorý e, je e, vypracovaný o lepšom fungovaní potravinového reťazca. Vy predsa viete všetci, ktorí máte vzťahy s podnospodárstvom, že zo strany spotrebiteľov a z spoločnosti a výrobcov, hlavne v mm, primárnej výrobe e, stále dostávame požiadavky a mm, sťažnosti na zlé fungovanie potravinového reťazca. A mm, do konca minulého mesiaca Európska komisia pripravila štúdiu, v e, ktorom akceptovala e, tieto sťažnosti, že naozaj vychádzajú zo skutočnosti a sú podložené a preto v tejto správe, ktorú vám predkladám, v v tomto stanovisku. E, ja um, príjmam e, toto znamenie od Európskej komisie, ktoré uznáva problém, ktorý už existuje. A druhú vec, ktorú chceme dosiahnuť v tomto návrhu stanoviska je, že vychádzame z e, toho, aby sme zabezpečili bezpečnosť a užitočnosť a rovnováhu pre spotrebiteľov aj výrobcov a pre celý trh zabezpečili rovnováhu. Navrhujeme pre tieto účely súbor opatrení chceme a snažíme sa o to, aby tu bol um, priamy súvis medzi cenou, ktorú um, platia výrobcovi a um, cenou, k, um, ktorá uh, zasiahne spotrebiteľa, pretože často vidíme, že pred tými zľavami cien uh, nie sú zohľadnené, um, keď uh, sa vyžadujú zľavy u cienu výrobcov, uh, nie sú tieto zľavy zohľadnené u spotrebiteľov. A tiež chceme, aby sa spustila európska stratégia pre zlepšenie vyjednávacej moci uh, niektorých Um, najslabších um, článkov reťazce a um, na to potrebujeme, aby sa zmenila európska legislatíva v oblasti pôsobnosti a kompetencií, aby sa tiež harmonizovali uh, limity uh, pre uh, zasiahnutie na národnej úrovni, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby poľnohospodárstva, pretože poľnohospodárstvo nefunguje rovnako ako iné sektory a preto to musíme zohľadniť a chceme byť vyvážený eh, rovnom, v rovnom čo do hospodárskej súťaže. Eh, zároveň eh, chceme, aby sa skatalogizovali a urobili inventúra, inventúra tých postupov, ktoré sú nekalé čo do hospodárskej súťaže a to sú napríklad nepripustné podmienky predaja. E, chceme, aby bolo zakázané, aby sa tieto nekalé praktiky e, výslovne zakázali v Európskej únii, aby e, sa tiež verejne pranierovali a zverejňovali tie podniky, ktoré budú porušovať tieto predpisy. Zároveň vyžadujeme posilniť európsku legislatívu čo sa týka um, platieb eh, pre dodávateľov. Eh, teraz vidíme, že eh, veľké obchodné reťazce majú platobnú lehotu mesiace, dokonca niekedy roky pri platbám svojim dodávateľom a toto vedie k patrnej neschopnosti tých, týchto dodávateľov, ktorí dodávajú výrobky do veľkých obchodných reťazcov. Preto chceme, aby sa posilnila legislatíva, aby sa ehm, prísne dodržiavali tieto platobné lehoty a e, tiež žiadame, aby sa zaviedli opatrenia, ktoré majú zabraniť e, nespravodlivým e, praktikám v hospodárskej súťaži. Nie to isté u malého výrobcu ako veľkého výrobcu a nevydrží to isté malý predajca ako veľko, veľký predajca a veľkoobchodný reťazec my e, sme vždy obhajovali záujmy malých a stredných podnikov, pretože oni e, predstavujú e, dôležitú sieť a tiež považujeme za potrebné väčšie zapojenie jednotlivých e, článkov e, potraveného reťazca do profesionálnej organizácií, aby sa zriadili e, kodexy dobrých postupov a praxe a tiež dobrovoľné štandardy, ktoré majú zabezpečiť, že produkty, ktoré pochádzajú z členských štátov, musia splňať tieto podmienky. Toto je 6 bodov, z ktorých pozostáva táto správa môžete k tomu prispieť a obohacovať ju a mm, teraz si rado vypočujem vaše návrhy, ktoré mi prenesiete v tomto zmysle. Ďakujem, pani Garcia. Teraz má slovo mm, Čaba Tavajdi. kedves az európai szocialisták részéről azért... Pán predseda, vážení kolegovia, v mene európskych socialistov Považujeme toto stanovisko za veľmi dôležité a to z rôznych dôvodov. Sú tu tri veľmi dôležité aspekty, ktoré sa týkajú kompetencií nášho odborného výboru. ako aj potrebná bezpečnosť a ochrana životného prostredia e, je obsiahnutá v novej polnohospodárskej politike. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Aké majú príjmy polnohospodári? Aké e, veľké majú prostriedky, aby investovali e, do ochrany životného prostredia? To je tiež dôležité. Ochrana životného prostredia je kľúčový faktor v novej poľnohospodárskej politike, hlavne po roku 2014 a výbor pre životné prostredie e, je tým bezprostredne zasiahnutý. A druhý aspekt e, je e, obstarávanie potravín. Čo sa týka spotreby energie, je to veľmi dôležité, aby sme e, tie kilometre, ktoré sú na to potrebné, na ich dopravu, e, znižili, ktoré sú potrebné na prepravu potravín. E, myslím, že tu veľmi mrháme prostriedkami a veľa skleníkových plynov sa pritom vypúšťa do vzduchu, keď sa pripravujú potraviny viacere tisícky kilometrov a tento aspekt je veľmi dôležitý. Okrem toho, čo sa týka výroby potravín, má tiež veľký význam e, to, či sa rozhodneme pre intenzívne alebo extenzívne obhospodarovanie pôdy. My používame príliš e, veľa fosílnych palív aj energetických zdrojov, ktoré nepochádzajú z nášho kontinentu a tiež používame veľa surovín, ktoré sa musia na veľkú diaľku prepravovať. Preto som pevne presvedčený, že boh je správa, ktorá je veľmi dôležitá správa a tu súhlasím s pani Hranc. Teda táto správa tiež upozorňuje na to, že konkurencieschopnosť sa, nemusí, sa nesmie posudzovať len z globálnych a európskych e, aspektov. A tu um, súhlasím s komisárom Čeročom. Teda um, predaj miestnych výrobkov a podpora regionálnej konkurenceschopnosti e, by e, mali zohrať stále dôležitejšiu úlohu. A k tomu by sme mohli prispieť, aby sme znižovali emisie skleníkových plynov. Chcem upozorniť pani Hranc na nasledovné ja e, súhlasím s Josefom Bovin, čo sa e, týka predpisov e, o potravenej bezpečnosti, že ich má preskúmať komisia. Pretože my nemôžeme klasť rovnaké hygienické požiadavky od malej prevádzky, od malého bytunku. Žadujeme od veľkej, väčšej prevádzky. A potravinová bezpečnosť hrá veľmi dôležitú úlohu v Európe. je veľa um, pot, veľkých potravinových prevádzok, ktoré nesplňajú uh, tieto požiadavky, ale uh, nesmieme žiadať rovnaké požiadavky od uh, malých prevádzok, ako žiadame od veľkých prevádzok. Európsky socialisti súhlasia s tým, aby existoval európsky systém dozoru nad um, potrebnou bezpečnosťou, aby tento systém bol zriadený, aby sa zriadila aj webová stránka, aby sme uh, mohli um, podnetiť európske um, obchodné reťazce, aby prispiali k výročnej správe o potravinovej bezpečnosti a musíme eh, tiež do toho zapojiť orgány pre ochranu hospodárskej súťaže, ale to nestačí. V Maďarsku sme prednedávnom prijali zákon a v tomto zákone máme potravy, e, nový orgán, teda orgán, ktorý e, má na starosti rozdielovanie európskych peňazí a on je e, zodpovedný aj za výkon dozoru. A každý spotrebiteľ má právo podať sťažnosť keď e, zistí, e, že sa porušujú pravidla hospodárskej súťaže. A preto sa e, domnievam, že potrebujeme celoeurópsky orgán zriadiť pre tento účel. Pretože len tak budeme môcť na európskej úrovni odolávať konkurencii. V európskych predpisoch sú rôzne oblasti, ktoré ne E, nie sú v pôsobnosti nášho výboru, ale pre, e, výboru pre priemysel. A európsky socialisti e, tiež chcú k týmto témam predložiť pozmeňujúce návrhy, pretože všetky tieto tematické oblasti majú aspekty, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a ktoré sa týkajú nás. Preto považujem stanovisko od pani Herenc Garcia, e, chcem ho podporiť a chcem sa vám poďakovať za pozornosť. Ďakujem pekne, Mari Polsen. Ďakujem pekne pani Garci za veľmi dobré stanovisko, ale vo všetkých dokumentoch, ktoré mám, tak e, prečítala som si dokumenty komisie a ďalšie. A vo všetkých týchto materiáloch e, e, zrejme nepokrýva celý potravinový reťazec. Zdá sa, že sme úplne zabudli na dodavateľský reťazec, na tento priemysel, ktorý Predtým, ako sa dostaneme k farmárom, je tu hlavný problém európskeho poľnohospodárstva je ten, a, a v budúcnosti bude, je to, že farmári samotní a farmy ako také sú, malé, sú malé, ak ich porovnáme so spoločnosťami, ktoré vyrábajú chemické látky, energiu e, a podobne. Tieto sú o, o úroveň vyššie ako farmári a tieto spoločnosti majú rozhodujúci vplyv na krízu. A aj keď e, sa farmári spoja, ešte stále sú to malí hráči, keď ich porovnáme so spoločnosťami, ktoré predávajú e, veci farmárom. Myslím, že táto skutočnosť si vyžaduje diskusiu, tieto rozdiely vo veľkosti v tejto správe sa hovorí o reťazci od farmy k, k samotnej predajni, ale nehovorí sa nič o tom, čo predchádza farmárom, spoločnosti, ktoré dodávajú farmárov ich potreby. A predložil som pozmeňujúce návrhy, ktoré by nám umožnili vziať do úvahy to, čo sa deje predtým, ako budeme hovoriť o o farmách samotných, čo my hovoríme len o tom, čo sa deje potom, pretože tu sme vo výbore Envy a robíme, mm, formulujeme požiadavky na hygienu, na životné prostredie a podobne. To je v poriadku, že to robíme, pretože v konečnom dôsledku plnohospodárstvo má obrovský vplyv na životné prostredie. <clears throat> Veľký vplyv na životné prostredie, či už ide o farmárstvo alebo lesný priemysel. Musíme tomu venovať pozornosť, ale zároveň e, musíme platiť farmárom za to, čo vyrábajú. A potom sú tu e, veci ako otvorený trh a potrebujeme zaplatiť farmárom e, za to, že tu budeme mať biodiverzitu, že sa bude e, vynakladať starostlivosť o e, pôdu, že sa bude chrániť voda a podobne. Mohli by sme mm, pokračovať a mm, budeme e, vytvárať pre nich ďalšie prekažky, ale jednoducho niekto to bude musieť zaplatiť. Ďakujem. Pán Stevenson, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že som uvítal túto správu. Um, pani eh, Garcia. Myslím si, že je skutočne veľmi výstižná, eh, hovorí k veci a do veľkej miery podporujem to, čo je v nej obsiahnuté. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa vyjadrili k eh, správe pána Bové. My sme vo výbore pre polnospodárstvo aj v iných výboroch veľmi veľa hovorili o mliekarenskom sektoru sektore, ktorý je skutočne relevantný e, práve z hľadiska správy pani Garcia. Myslím si, že členovia tohto výboru veľmi dobre vedia, že keď navštívite akýkoľvek supermarket v Európe a chcete kúpiť liter mlieka, tak zistíte, že to mlieko je umiestnené úplne v zadnej časti supermarketu, aby ste museli prejsť okolo všetkých ostatných tovarov v nádeji, že naplníte svoj vozík mm, alebo košík inými e, produktami, hoci ste prišli pôvodne kúpiť mlieko ako svoj predstavujú predmet či potravinu každodennej potravy. Mlieko sa v súčasnosti predáva e, v supermarketoch za e, polovičnú cenu, e, teda sa skupuje, kupuje polovica mlieka než vody, ale cenová štruktúra mliekarenských vý, výrobkov je úplne šialená a malo obchodníci na úkor farmárov a na úkor prvovýrobcov e, dosahujú obrovské e, zisky. Farmári v celej Európe dostávajú v súčasnosti za liter mlieka menej, než ich stojí e, jeho výroba. Musia pritom pracovať 7 dní do týždňa z 35, 365 dní E, do roka a je to skutočne e, práca, ktorá je mimoriadne náročná, pretože moderný chov e, dobytka si vyžaduje obrovské investície, veľa práci a veľmi ťažko dokážu farmári prežiť, keď ich takto okradajú supermarkety. Pred dvoma uh, rokmi sa zistila existencia kartelovej dohody medzi reťazcami e, veľko e, obchodov, ktorých cieľom bolo e, udržiavať veľmi nízku cenu mlieka. A to aj napriek opakovaným stiažnostiam farmárov a ich odborov. Eh, supermarkety, ktoré sa toho dopustili, síce dostali vysoké pokuty, ale toto bol len eh, vrch ľadovca, špička ľadovca E, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, spravodajca hovorí o tom, že vo všetkých členských štátoch by mala byť zriadená funkcia ombudsmena, ktorý by riešil záujmy e, respektíve vzťahy medzi maloobchodníkmi a dodávateľmi. E, skutočne podporujem tú líniu, ktorú vo svojej práci e, presadzuje pani spravodajkyňa, pani Garcia. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Stevensonovi, pán João Ferreira. E, Ďakujem, pán predseda. Úvodom by som sa chcel poďakovať pani Ranc za e, stanovisko, ktoré vypracovala Eh, obsahuje veľmi dôležité aspekty. Je to eh, kritika komisie za to, že jej návrh nejde dosť ďaleko, ako aj pripomienky, ktoré urobila sama, predovšetkým v súvislosti so vzťahom medzi vysokými spotrebnými cenami a skutočnými nákladmi farmárov je potrebné eh, zabezpečiť spravodlivejšiu distribúciu pridanej hodnoty medzi jednotlivými článkami potravinového reťazca a zároveň sa tu hovorí o pomoci tým najslabším článkom potravinového reťazca. Tento odkaz by mohol byť explicitnejší, ale hovorí sa aj o tom, že národné orgány nie sú schopné zabezpečiť riadnu hospodárskú súťaž, že e, sa príliš E, príliš dlho trvá, než e, sa dodávateľom zaplatí a tak ďalej. To sú všetko skutočne dôležité veci a je dobre, že na ne pani Garcia upozorňuje. Myslím si však, že v niektorých ohľadoch mohla zajsť ďalej. E, napríklad, pokiaľ ide o príčiny tejto situácie, ako aj o návrhy, ktoré by sa mali urobiť s cieľom vyriešiť tieto problémy. E, kolegovia, ktorí hovorili, sa už tomu vyjadrili, aké sú dôsledky straty príjmov pre farmárov. E, to, a to v oblasti, ktorá spadá do pôsobnosti nášho výboru, a to je potravinová bezpečnosť a životné prostredie. E, v tejto oblasti mnohí e, opúšťajú prácu s pôdou, opúšťajú svoju e, profesiu a k tomu dochádza v mnohých členských štátoch čo je zle z hľadiska ochrany biodiverzity, pretože tým, že sa prestáva, e, alebo že sa opúšťajú tieto veľké e, podniky či e, veľké farmy, tak sa v podstate neumožňuje ochraňovať biodiverzitu. Týka sa to veľkých oblastí európskeho vidieka, ktoré strácajú obyvateľov, kde dochádza k dezertifikácii a k mnohým ďalším problémom pre životné prostredie. Uh, E, e, e, takisto môže toto znižovanie bonsbárskej výroby viesť k ohrozeniu potravinovej bezpečnosti v niektorých krajinách. Nestačí však iba uviesť problémy a na to, to už urobili e, ostatní kolegovia, a urobili to veľmi dobre. Dôležité je poukázať, čo sú príčiny tejto e, situácie a mnohí to prepisujú spoločnej hospodárskej politike a jej rôznym revíziám. Takisto to možno pripísať aj deregulácii trhu. Výroba potravín je dostatočne dôležitá na to, aby sme k nej pristupovali osobitne a nie ako k ostatným eh, odvetviam. Je potrebné, aby sme ju chránili pred výkymi a rozmermi trhu v eh, snahe regulovať celosvetový obchod eh, takisto môže vznikať e, tlak na znižovanie cien vyplacaných prvovýrobcom. E, nestačí obhajovať len e, právo supermarketov využívať eh, svoju vyjednávaciu silu a pozíciu, ktorá je takisto výsledkom deregulácie eh, svetového obchodu v súvislosti s polnospodárskymi produktmi. Eh, pani predsednička, sú tu dve kľúčové veci. Po prvé, to je regulácia trhu a po druhé, stanovenie spravodlivých cien pre prvovýrobcov. Pokiaľ ide o túto prvú vec a to reguláciu trhu, tu je dôležitá preferencia spoločenstva, čo znamená, že dovoz z tretich krajín sa musí zakladať na logike komplementárnosti e, vo vzťahu k produkcii členských štátov a nemá sa vychádzať z e, hospodárskej súťaže. Ako na to poukázali aj viacerí predrečníci, e, otázka potravinovej bezpečnosti, e, dodávok potravín, ako aj environmentálnych dôvodov, to všetko treba prepojiť s ekonomickými dôvodmi a to všetko spolu tvorí preferenciu spoločenstva. V návrhu stanoviska sa e, oprávnenie vyjadruje ľútosť nad neexistenciou prepojenia vysokých cien pre spotrebiteľov a nízkych cien pre farmárov. Keby sme to dokázali vyriešiť, tak vyriešime tento problém okamžite. Keby sme vedeli nejakým spôsobom pre, prepojiť e, ceny vyplácané e, prvovýrobcom a spotrebiteľskými cenami, keby sa stanovila nejaká maximálna príražka pri uvádzaní na trh, tak toto by takmer hneď zvýšilo ceny e, vyplácané prvovýrobcom, alebo znížilo by to ceny, ktoré musia platiť koneční odberatelia a zabranilo by to tým, ktorí sú sprostredkovateľmi, e, získavať neprimerané zisky. Ďalej sa v stanovisku hovorí o minimálnej cene či minimálnej úrovni spravodlivých cien vyplacaných eh, farmárom, ktorí sú odrádzaní od toho, aby eh, produkovali potraviny v EÚ. Pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Podľa názoru pani Garcia ide o otázky, ktoré sú zásadné v prípade E, nášho pôsobenia na európsku poľnohospodárskú politiku, pretože my stále viacej požadujeme od našich poľnohospodárov zaistiť potravinovú nezávislosť Európy, pretože to je zásadné. Žiadame od nich viac pokiaľ ide o environmentálne normy, chceme, aby zabezpečili potravinovú bezpečnosť pre e, spotrebiteľov a zároveň sa zúčastňujú na územnom plánovaní, čiže e, poľnohospodárska funkcia v Európe je zásadná a z tohto dôvodu je potrebné, aby sme boli veľmi bdelí a to, čo naši poľnohospodári prežívajú so, s, s neustálým znižovaním cien potravín alebo teda surovín, toto musí byť regulované a musíme bojovať proti cenovej volatilite poľnohospodárskych produktov. Toto stanovisko je pre mňa zvlášť dôležité. Ja mám dva komentáre. Um, zdá sa mi v prvom rade, že musíme vyriešiť otázky rozdelenia pridanej hodnoty v rámci potravinového reťazca a vzťahov a rokovaní medzi producentami a distribútormi. E, toto e, je otázka posilnenia e, výrobných organizácií a máme tu konflikt medzi európskym právom na konkurencieschopnosť alebo európskou konkurencieschopnosťou eh, systematickým zazmluvňovaním je teda dôležité, aby tu bola minimálna regulácia v rámci poľnohospodárskej politiky. Chcela by som tiež hovoriť o ďalšom probléme a síce je otázku neviditeľných hráčov potravinového reťazca. Napríklad počas mliečnej krízy sme boli toho názoru, že tento problém bol spôsobený masívnym dovozom z veľkých distribútorov a mm, to bolo typu Nestle alebo Danon. A štúdia, ktorá sa urobila eh, na colniciach eh, viedla k tomu, že predovšetkým eh, zariadenia spoločného stravovania, spoločného stravovania dovážali, dovážali toto mlieko, napríklad Sodexo a podobne. Eh, William Soran Garby, teda celá táto, celý tento priemysel sa mení a tento priemysel vlastne značne narušil cenu mlieka na trhu. Títo hráči predstavujú čoraz väčšiu časť na trhu, je ich asi 20 sú to pripravené, hotové pripravené jedlá, ktoré majú čoraz väčší podiel na trhu a všeobecne povedané zabúda sa na to, keď hovoríme o dodávkovom reťazci potravín. Keď hovoríme o tomto reťazci, je potrebné zapracovať tento priemysel zmien, ktorý by mohol ukázať prstom na tie problémy, ale sú tu skutočne nelojálne postupy zo strany týchto distribučných reťazcov. Musíme to brať do úvahy preto, aby sme pomohli našim poľnohospodárom, aby boli dostatočne silní a mohli čeliť e, týmto postupom, pretože tieto postupy v konečnom dôsledku úplne narušujú trh. Ďakujem. Ďakujem pani Grostek, pani Klas. Ďakujem, pani predsednička. Ja myslím, že otázka, čo má náš e, výbor e, spoločne s touto témou, napadla každému, e, keď hovoríme o tom, aby boli spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov, ktorí majú zlepšiť potravnú reťazec v Európe, tak mohli by sme to dať do výboru pre trh alebo do výboru pre poľnohospodárstvo. Ale diskusia ukázala, a to bol aj môj záver, že to Ehm, my sme tiež e, zodpovední za spravodlivé ceny pre a za mm, zdravé potraviny, pretože musíme si tiež e, zvážiť, ako môžeme tieto produkty spravodlivo ktoré, e, keď my e, kladieme e, požiadavky na zdravie a na dobré životné prostredie, ako my môžeme tieto umiestňovať na trh. A preto je dôležité a správne, aby sme tiež sa na tom zúčastnili, aby sme tiež postarali o fungovanie trhu. Hospodárnosť už bola niekoľkokrát spomenutá, ale chcem tiež zvrazniť, že musí to byť možné a musí eh, to byť možné, aby to pokrylo náklady a musí to tiež dávať eh, rolníkom eh, možnosť a rolník dostal svoje peniaze cez trh a keď e, sa pozrieme, e, že e, chlebík je pôvodne vyrobený z jačmenia, keď vidíme, že rolník dostane len 2 centy za tú munku, z ktorej je to vyrobené, tak je to strašné. A tiež v tejto téme sa otvára otázka, ako môže konkrétne byť takéto stanovisko a akú vidíme hranicu medzi reguláciou trhu, ktorá je veľmi prísna alebo e, sociálne trhohospodárstvo, ktoré tiež umožňuje ísť e, tú slobodu. A je to vždy chodenie po úzkej hrane. A e, chcem um, zablažať kolegovi, že na jednej strane sa mu podarilo, a kolega to už nie je. A predsa je tu že sa mu podarilo na jednej strane v šiestich bodoch e, to mm, zhrnúť, teda že sa jej podarilo to zhrnúť a že mm, tu podchytia tie najdôležitejšie témy. Chcem však e, k mm, bodu 6 sa ešte vyjadriť a tu na kolegyňa otvorila dobrú tému, kde píše, že e, je treba podporiť lepšie zapojenie jednotlivých článkov tohto e, treťasa e, do zdrojo, do zväzov a ona e, tiež chce vypracovať tu na dobrovoľné vzorové rámcové zmluvy pre ich zapojenie. Ja sa chcem pýtať, či to je dostatočné, či by sme nemali otvoriť zrovna trhový nástroj pre ich odvetvové zväzy, ktoré majú zabezpečiť dobré a zdroje vitamínov a e, zdravé potraviny a ovocie e, na trh a aby sme zabezpečili ich osobité postavenie trhu, aby sme e, to podporili rôznymi predpismi, aby oni mohli zohľadniť, ako dlho tieto môžu skladovať. Mali by sme tiež konkrétnejšie pripraviť znenie lebo je to dôležitý cieľ, na ktorý teraz myslíme, ako môžeme s našimi dobrými výrobkami, ktoré e, sú vyrobené podľa všetkých e, pravidel, ako sa dostanú na trh e, a ako potom môžeme zabezpečiť našu zdravú kultúru a životné prostredie a krajinotvorbu a tým, o to by sme sa mohli snažiť v tejto správe. Merci, Ďakujem pekne, pani Klás, pani Esther Delang. Ďakujem pekne. Chcela by som ubezpečiť pána Stevensena. Súhlasím s tebou, Struan, že supermarkety a spôsoby organizácií hovorí same za seba a ako kultúra a spoločnosť. Ja som z Británie a viem, ako sa vlastne zákazník dostane v supermarkete k mlieku, v Holandsku je mlieko niekde na začiatku a Británii až niekde na, na konci, takže takáto situácia je, ale teraz e, celkom vážne k tejto téme. Myslím si, že sú tu skutočnosti, je tu skutočnosť, že veľa kolegov sa prihlásilo do diskusie. Toto dokazuje, aká dôležitá táto téma je. A chcela by som poďakovať pani Evans za veľmi e, dobrú komplexnú správu. Pani Heran je tiež, pôsobí tiež vo výbore pre poľnohospodárstvo a mm, teda moja prvá myšlienka bola taká, že či v tomto výbore máme urobiť nejaké podporné stanovisko k tejto téme. Je to jasne poľnohospodárska otázka, je to tiež spojené so spotrebiteľmi a názov správy sa zameriava na zabezpečenie lepšieho eh, rozdelenia príjmov, ale toto nie je len o tom, nie je to len polnospodárska, ale aj spotrebiteľská téma. Keď sa pozeráme na eh, rozširujúcu sa medzera medzi eh, cenou výroby a cenou pre spotrebiteľov, tak toto je naozaj otázka pre komisiu. Chlieb je naďalej drahší, zatiaľ čo um, Eh, čo cereálie idú, idú dole. Čiže toto je otázka pre spotrebiteľov. Ide o férovú distribúciu, eh, teda spravodlivé rozdeľovanie, nie len čoraz eh, väčšie sa zväčšovanie spotrebiteľskej krízy. Nejde len o poľnohospodárskú politiku samotnú. Náš kolega pán Tabači o tom rozsiahlo hovoril. Uh, to je v poriadku, ale nemyslím si, že toto je to správne miesto. Keď sa pozrieme na jadro problému, tak v tomto, v tomto e, výbore by sme sa mali sústrediť na jednej strane, tak ako povedala pani Grostet, my ako výbor Envy očakávame od výrobcov, že tu bude celá séria nariadení a noriem o bezpečnosti a podobne, ale na druhej strane výrobcovia musia zaplatiť e, účet. Farmári jednoducho dostanú len to, čo zostane na konci. A to znamená, že nemajú veľké prostriedky. Je to tak aj v mojej krajine, hoci farmári sú rešpektovaní a majú dobrú pozíciu veľmi často nedostanú e, poctivý, nemajú poctivý príjem, nedokážu živiť svoje rodiny a nehovorím o žiadnych mimo činnostiach spojených s biodiverzitou alebo ochranou životného prostredia a podobne. Mm, čiže bolo by potrebné hovoriť trošku viacej o tom, že ak chceme mať odlišné poľnohospodárstvo, aby by poľnohospodári sa mali venovať ochrane životného prostredia, pôdy, biodiverzity a podobne, treba za to zaplatiť buď dotáciami alebo férovými cenami pre poľnohospodárov, ale je potrebné za to zaplatiť. A teraz k verejnému zdraviu. Bezpečnosť potravín je založená na dostatku potravín, pretože ak farmári prestanú vyrábať, tak, e, sa tak tu nebudú potraviny. V mojej krajine ľudia bojujú za e, každý štvorcový kilometr e, pôdy, na ktorom sa e, dá niečo robiť. Čiže bezpečnosť je jedna vec, ale chceme zabezpečiť to na, tie najbezpečnejšie potraviny v, na svete. Za to treba tiež zaplatiť. Je potrebné zabezpečiť, aby poľnohospodári boli férovo zaplatení a toto treba zdôrazniť v stanovisku. Chcela by som ale poďakovať pani Heranc za jej stanovisko. Ďakujem pani Esther de Langs, pán Heber. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Teraz potom, ako som si vypočul debatu, chcem zavieť stanovisko k dvom veciam. E, možno sa vyjadrím hneď k e, otázke e, pôsobnosti nášho výboru. Tu odložím a najprv sa vyjadrím k potravinovej bezpečnosti. Mám dojem, keď sa pozriem na reguláciu v Európskej únii, že pravá ruka často nevie, čo robí ľavá ruka. A čo mám na mysli? Na jednej strane máme veľmi prísne predpisy na bezpečnosť potravín, a okrem nich e, aj maďarské, holandské, polské, francúzskí poľnospodári musia ich dodržiavať. A pritom na druhej strane na trhu EÚ e, majú prístup e, aj produkty, ktoré nesplňajú tieto e, prísne predpisy. V Maďarsku sme mali v poslednej dobe viacero škandálov, spomeniem dva. Mali sme dioxínom otrávenú hydinu, ktorá sa dostala cez hranice EÚ do Maďarska. A takisto sme mali papriku s afatoxínom, ktorá bola dodávaná z Maroka. V oboch eh, prípadoch sme mali hraničné hodnoty, ktoré ďaleko prekračovali hraničné hodnoty, ktoré sú povolené pre zdravé potraviny a eh, ja sa pýtam, či tu máme správny postup. Je úplne jasné, že v tomto ohľade eh, musíme postupovať oveľa prísnejšie a dôslednejšie za účelom ochrany nášho vlastného mm, trhu a mm, potravín. A tiež e, pre ochranu našich detí a e, tiež e, na ochranu našej konzumácie potravín. Dôležité je, tiež pre, dôležité je to tiež pre našich poľnohospodárov a tiež v súvislosti s výrobkami, ktoré sa dostávajú na náš trh z tretich štátov. Teda na jednej strane je to príliš e, prísne a na druhej strane sa dostávajú e, ku nám výrobky, ktoré nedodržiavajú tieto predpisy a tu máme ešte e, veľkú prácu za úlohu vykonať. Druhá vec je, že napríklad som si to prečítal, že máme obmedziť trhové monopoly a tu mám opäť jeden maďarský príklad. Často je tomu tak, že od, odvodzujeme niečo z ceny a sú na to isté dôvody. V Maďarsku máme 96 eh, eh, právnych základov, na základe ktorých eh, ceny, ktoré sú, platia spotrebitelia, sú menšie. To znamená, že dostanú o 25 menej ako cena, ktorá je stanovená a mm, ktorá má prináležať e, spotrebiteľovi. A takto nielen v Maďarsku, ale aj v iných e, štátoch Európy. A snažíme sa, aby e, toto zneužívanie z pozície moci bolo obmedzené nielen v Maďarsku, ale aj v iných členských štátoch. A ja chcem tiež túto vec podporiť. Ďakujem pekne za komisiu pani Karina Foglukenson. Nie je tu. Váš, vážený e, poslance, e, ďakujem veľmi pekne, veľmi si cením záujem parlamentu a výboru o túto otázku, to znamená e, dodávateľský reťazec v oblasti potravín. Pokiaľ ide o vaše stanovisko k k správe pána Vobeho. Toto je viac menej v súlade so znamením komisie z novembra, ako aj zo záverov rady z marca tohto roku. V rámci komisie do novembra tohto roku uverejníme správu o následných opatreniach týkajúcich sa e, uvedeného oznámenia a takisto by sme chceli vytvoriť fórum na následné monitorovanie. Mala by to byť skupina na vysokej úrovni. A toto fórum by malo širšiu pôsobnosť, ako aj širšiu členskú základňu. Preto vám ešte raz ďakujem za záujem o túto problematiku a so záujmom si očakávame vašu konečnú správu. Ďakujem. Pani Garcia s poďakovaním za všetkých, pretože vaša správa skutočne dostala e, jednoznačnú podporu. Ďakujem veľmi pekne, pani. Chcem sa najprv poďakovať kolegom za ich e, účasť a bolo to veľmi poučné, keď som si vás vypočula mm, k tým šiestim bodom. Ako ste videli, je to správa veľmi e, krátka a e, je len na jednej strane a je to veľmi E, sústredené v týchto bodoch a e, chápete, aké úsilie sme museli vynaložiť na to, aby e, tomu tak bolo. Mohli sme sa dlhšie rozpisovať a mohli sme sa dlhšie venovať každému jednomu bodu, mohli sme tu pripraviť veľmi dlhú správu, ale nešlo o to. Išlo o to, aby sme tu vyslali veľmi jasné posolstvo gestorskému výboru a to výboru pre poľnohospodárstvo a aby, keď o tom budeme hlasovať v plane v Strasburgu, boli zohľadené všetky faktory v reťazci, aj výrobcovia, aj spotrebitelia, e, všetky články, pochopili, že parlament je za občanmi a že parlament e, chce, aby e, sa nezneužívala pozícia na trhu, aby mali, tým mali rovnaké východiska ako veľké firmy a aby sme podporili európske výrobky a tí, ktorí žijú na vidieku, aby mohli ďalej žiť na vidieku a pracovali buď v alebo um, v chove dobytka. Um, ide o to a nie preto, že sme chceli medailu za to, že uh, sme pripravili uh, najkrajšiu správu, ale ide o to, uh, aby sme vyjadrili, že výbor pre životné prostredie sa pridá k výboru pre um, poľnohospodárstvo Štrasburgu, keď budeme hlasovať o tejto správe a ja súhlasím s vašim pozmeňujúcim návrhu a tiež môžem jeden predložiť spolu s vami a možno vo veciach, ktoré sú zaujímavé, môžeme dospieť k dohode a predložiť pozmeňujúce návrhy, ale myslím, že e, tu ide o to, aby sme zhrnuli tie e, veci, ktoré sú. E, ďakujem, ďakujem aj za vaše názory. 28. júna a v septembri 2010 by sme mali uzatvoriť túto problematiku. Ďakujem, týmto končím naše rokovanie.